proti krajinám, e, ktoré e, lovia e, spôsobom, ktorý nie je trvalo udržateľný. Ďakujem. Köszönöm szépen. Ezzel a vitát berekeztem. Ďakujem. A týmto pádom uzatvárame diskusiu. Hlasovať sa bude zajtra o 12. Áttérünk a következő napi rendi pontra, ez a Koradza Bilt jelent. A teraz na programe dňa máme správu pani Anny Marie Koradza Bilt o vnútornom trhu e, služieb so službami. Teraz má slovo spravodajkňa na 4 minúty. Thank you, Mr. Chairman. This... Ďakujem, pán predseda. Ide nám o rast a zamestnanosť v Európe. O tom je táto správa. Urobiť tak bez minenia peniaz daných poplatníkov my o trhu za službami hovoríme roky, ale mm, prosím, stále uvedomujem si, že vec nie je riešená. Neustále prichádzame o pracovné miesta naozaj dennodenne, práve preto, lebo trh so službami nefunguje. Završenie trhu, to je riešenie krízy pretože až 70 nášho HDP predstavujú služby. Týka sa, podobné číslo je tu aj pre zamestnanosť. Je to pilier, hlavný pilier našej ekonomiky. Sú tu ešte určité obmedzenia, ktoré sú úplne neopodstatnené a bránia pohybu služieb. Napríklad je potrebné v niektorých krajinách prekonávať e, obmedzenia alebo príkazy nakupovať regionálne alebo e, vnútroštátne. Keď e, napríklad nejaký architekt z jednej krajiny chce poskytovať svoje služby v inej krajine, je možné uplatňovať vyššie náklady, vyššie ceny pre napríklad poisťovateľov z iných krajín. Keď napríklad e, vo vašej členskej krajine e, si vyberiete, zvolíte si e, poisťovateľa z inej krajiny, tak vám to naozaj obrovsky zvyší náklady. Pre malé a stredné podniky je to neprekonateľné. Čiže chcem sa poďakovať komisii, hlavne pánovi komisárovi Barnierovi, a vítajte tu, pán komisár, a chcem sa vám poďakovať za to, že chcete uplatňovať politiku netolerovania takýchto prístupov, takýchto postupov, identifikovať porušenia a chcete v oktobri eh, radu poinformovať o medzerách eh, v eh, úprave, ktoré ste identifikovali. Ja viem, že sa ešte často uplatňuje dvojaký meter, pán predseda. Sú to určité pravidlá, ale mm, to sa nevymáhajú náležitým spôsobom. Takže ja vítam tie postupy konania za porušenie, ktoré komisia spustila. Je dôležité ale byť v dialogu s členskými krajinami. Napríklad s Líským sme mali vynikajúcu spoluprácu, podobne je to aj s Litovcami, s e, cieľom túto tému dať na program rokovania Rady pre hospodárskú súťaž. Chcem, aby všetci aktéri boli zapojení, aby sa takýto tlak na členské krajiny podarilo vyvíjať. Niektoré krajiny zatiaľ v plnej miere neimplementovali smernicu o službách. E, neopodstatnenie oni eh, oberajú svojich občanov o pracovné príležitosti. Diskriminačné opatrenia je potrebné odstrániť, eh, pretože to brzdí rast. Pán predseda, napríklad eh, musíme vyriešiť tie šedé zóny, tú skrytú fragmentáciu a právnu neistotu, ktorým sú často, sú často poskytovateľia služieb vystavení, napríklad verejné služby. Poprosím, alebo to teda apelujem na regionálne e, samozprávy, aby e, neuplatňovali neprimerané opatrenia. Takže je dôležité možno aj členským štátom e, trošku pomôcť, aby náležite uplatňovali e, ten test proporcionality. Európsky semester, peer review, ďalšie veci. E, toto všetko by malo prispieť k plnému uplatňovaniu smernice o službách. Je dôležité, aby aktéry z iných krajín sa mohli zúčastňovať Solvit a jednotné kontaktné miesta je potrebné implementovať v plnej miere tak, aby boli prístupné a známe všetkým v celej EÚ. A už sa blížim k záveru, pán predseda. Smernica o službách, teda jej implementácia, by mala byť programom, na programe e, Európskej rady a byť na tomto programe, kým to bude nutné. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Teraz by som dal eh, slovo pánovi Barnerovi za komisiu, takže pán komisár, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené poslankyne, vážení poslanci, naozaj sa veľmi teším, že môžu byť prítomní na tejto rozpráve z viacerých dôvodov. Eh, táto eh, diskusia vychádza z správy pani Koraca Bild, práve odprezentovala s energiou jej vlastnou, ale tiež e, je to práca, ktorá celých etáp. Začala to pani Gebhardt, potom pani Hanslík. Čiže ide o tento sektor služieb. A vy ste to veľmi dobre povedali, pani Koraca Bild, že tento sektor je veľmi dôležitý z hospodárskeho hľadiska a má aj obrovský rastový potenciál, potenciál zamestnanosti, teraz veľmi potrebujeme 45 služieb, zamestnaní v EÚ spadá pod túto smernicu, keby táto fungovala efektívne a správne. Táto smernica nie je samozrejme všetkým, nie je to všeliekom na každý problém. Musíme mobilizovať našu energiu aj vzhľadom na tie sektory, ktoré sú marginálne alebo len čiastočne pokryté touto smernicou a tie sa samozrejme tiež úplne menia. Napríklad, uh, napríklad predaj, maloobchodný predaj, to je tiež dôležitý aspekt. Pani Koráca bylo to dobre spomenula a online predaj. Nuž, sumárne môžem povedať niekoľko bodov, aby som eh, zduplikova, aby sme zduplikovali to, čo, aby som zduplikoval to, čo sme naznačili aj v oznámení eh, z júna 2012. A tu by som chcel predovšetkým povedať, že máme tu naozaj veľmi vysokú úroveň požiadaviek ktoré pripisujeme implementácii tejto smernice. V prvom rade je to nulová tolerancia, to je niečo, čo by malo byť samozrejme a jasné a chceme, aby to bolo plne implementované. My sme si stanovili nulovú toleranciu, čo je veľmi prísna nulová tolerancia v rámci tohto textu a v tomto duchu boli e, započaté postupy s 15 členskými štátmi. 5 z nich už zosúladili tieto svoje postupy e, s požiadavkami a komisia nadalej udržiava kontakty s ďalšími členskými štátmi, aby sa odstranili tieto zostávajúce problémy. Po dve, sektor tzv. takých tzv. profesívnych e, služieb. V roku 2012 sme spustili preskúmanie v priebežné preskúmanie, aby sme zaviedli tento restriktívny hm, aby sme odstranili tieto restriktívne e, normy e, a zabezpečili eh, slobodu pre poskytovanie služieb zo strany spoločnosti. E, my e, v, tom, v tej istej chvíli predložíme oznámenie ohľadom regulovaných profesí a vyzveme členské štáty, aby každý z nich za seba e, sa snažil dohlbky vážne preskúmať e, legislatívu v danom členskom štáte. Po tretie, jednotné kontaktné miesto. Keď máme 27 členských štátov, tak musíme si uvedomiť, že toto je naozaj veľký hlavolám, hlavne pre malých, malá stredné podniky a takisto aj pre malých spotrebiteľov. Práve týmto sme venovali jednotné kontaktné miesto, ktoré však nefunguje správne, alebo nie teda všetky. Ja som teda navrhol vytvorenie charty jednotných kontaktných miest pre členské štáty, kde by boli e, na novo stanovené štandardy kvality, aby sme mali takú druhú generáciu jednotných kontaktných miest, ktoré by boli oveľa e, efektívnejšie a ktoré by efektívnejšie využívali hlavne e, internetové spojenie. Budeme sa snažiť čo najviac prostriedkov na to venovať a členské štáty by mali byť práve tie, ktoré by boli ambiciozne a chceli by práve vytvoriť takéto jednotné kontaktné miesto, aby boli na blízko stredným malým malým podnikom v rámci e, služieb, ktoré sú poskytované v rámci smernice o službách. E, po štvrté, ochrana spotrebiteľov, o tom som už hovoril, v ďalších diskusiách už dnes ráno na tomto fóre. Toto je naozaj priorita. Ochrana spotrebiteľov e, legitímne je niečo, čo je dôležité e, pre nich, aby sme im zabezpečili kupovanie služieb už nezávislosti na tom, e, aké ich miesto bydliska alebo ich národnosť. Snažíme sa vytvoriť úsmernenia na základe princípu nediskriminovania v súlade s prácou eh, Európskeho parlamentu a takisto aj s eh, kolegom Šverom, z ktorého zasadnutia som sa viackrát zúčastňoval, eh, kde boli pozvaní takisto aj zastupcovia jednotlivých členských štátov a do konca tohto roku budeme zverejňovať manuál pre spotrebiteľov a pre stredné malé podniky, aby vedeli, aké sú ich práva, keď kupujú určitý tovar alebo určité služby v inom členskom štáte Dámy a páni, naša činnosť je však e, aj mimo tejto smernice o službách. Ideme oveľa ďalej, ale snažíme sa implementovať všetky naše nástroje, celý náš potenciál, ktorý poskytuje táto smernica o službách. A ja by som teraz chcel spomenúť jednu tému, ktorá mi leží na srdci. Ide konkrétne o sociálnej dimenzii a ľudskej dimenzii služieb. Viem, že to je téma, ktorá je takisto aj v strede vašich prác a ja som presvedčený o tom, že jednotný trh so službami by mal byť v službách všetkých podnikov, spotrebiteľov, ale takisto aj zamestnancov pracujúcich. Keď chceme prehlbiť jednotný trh, tak to môžeme urobiť e, len tak, aby to nebolo na úkor pracujúcich, aby neboli zneužívaní, aby sa nevyužívala nekalá konkurencia. A preto smernica o službách je veľmi jasná. V tomto bode už e, ste e, vašu pozornosť venovali tomu pri jej prijati, že naozaj nemôže negatívne pôsobiť na práva pracujúcich, nemôže negatívne negatívne pôsobiť ani na právo eh, môcť sa dohodnúť alebo takisto aplikovať eh, princíp kolektívnej eh, dohody a tak ďalej. Nemôže ovplyvňovať ani legislatívu členských štátov, ako aj sociálnu bezpečnosť. Takže nepochybujeme o tom, že musíme posilniť ešte naše záväzky, aby sme sa vyhli zneužívaniu, pokiaľ ide napríklad vysielanie pracujúcich a musíme zintenzívniť boj proti podvodom v sociálnej oblasti, ako aj vo fiskálnej oblasti. To je teda aj návrh smernice o napríklad vysielaní eh, eh, pracujúcich, ktorý momentálne preskúmava váš eh, parlament a takisto aj rada. Pokiaľ ide o dočasných eh, nezávislých poskytovateľov služieb, eh, toto by malo byť na základe pravidla MOZA eh, schválené na základe systému toho hostiteľského štátu. Je jasné, že je to prístup takisto aj súdu, ako aj komisie, že by to malo byť vyvážené, pokiaľ ide o tie ciele, ktoré sme si stanovili, čiže boj proti podvodom na úkor mladých žien, mužov. Chcel by som teraz ešte citovať veľmi rýchlo dva sektory, ktorých e, sa snažíme pôsobiť najviac práve v tom zmysle ducha e, rovnováhy, kde chceme zabezpečiť práve tú sociálnu bezpečnosť. E, je to sektor, ktorý predstavuje 11 HDP malý obchod, eh, ktorý sa týka veľa eh, stredných malých podnikov a ktorý zamestnáva množstvo eh, pracujúcich v Európe. Akčný plán pre mal obchod, ktorý sme predstavili 31. januára tohto roku, sa zameriava na zlepšenie konkurencie schopnosti tohto sektora na európskej úrovni pokiaľ ide o jeho ekonomickú, sociálnu a európsku výkonnosť. Pracujeme s aktérmi tohto sektora, aby sme našli operatívne riešenia, aby sme odstranili tie hlavné prekážky pre rozvoj tohto sektora. Čiže snažíme sa uplatniť eh, obchodné praktiky, ktoré by neboli nekalé a ktoré by naozaj neškodili investíciám, ktoré by odstránili obchodné prekažky v rámci hraníc. Takže my snažíme sa teda nájsť tu riešenia s aktérmi tohto sektoru a v rámci iniciatívy z januára 2013. Zatiaľ, pokiaľ ide o online obchod, máme tu už veľa projektov, ktoré sme započali, pokiaľ ide napríklad o ochranu spotrebiteľov na základe smernice o ochrane spotrebiteľských práv, potom napríklad alternatívne riešenie sporov alebo porovnanie cien. Pokiaľ ide o platby, ja som na začiatku leta navrhol, aby sme preskúmali smernicu ohľadom platieb a aby sme si vymieniali aj informácie, pokiaľ ide o benefity hm, obchodníkov. Pokiaľ ide o október, budem sa snažiť hm, predložiť oznámenie takisto aj v, pokiaľ ide o hm, práva spotrebiteľov. A na záver by som chcel povedať, že pre nás, pre mňa, pre celú moju skupinu, a ja nie som jediný komisár, ktorý sa toto týka, práve takto z tohto, týchto aspektov, ktoré zahrania smernica o službách, chceme naozaj prísne aplikovať túto smernicu. Je to naša priorita, je to niečo, čo naozaj e, e, je e, dôležité, pretože, ako som mohol skonštatovať, v, počas mojich návštev, ktoré som mal vo hlavných mestách všetkých členských štátov, e, ktorí sa venujú tomuto textu. Naozaj je potrebné e, ďalej viesť e, prísny dialog so všetkými členskými štátmi, odstrániť všetko to negatívne, ktoré v tomto sektore existuje. Pri tejto príležitosti by som chcel povedať, k tomuto návrhu a k tomu k dialogu, ktorú som viedol s Malcolmom Harbornom, ja som ho pozval osobne, aby eh, v rámci eh, zasadnutia 20. septembra počas online eh, diskusie sa tohto zúčastnil a očakávam naozaj veľkú interakciu a takisto aj pozitívnu kritiku, pretože sme pracovali v rámci platformy 24 jazykov, aby sme boli čo najbližšie všetkým občanom v rámci Európskej únie a myslím si, že v rámci týchto štyroch veľkých tém, ktoré sme ktorým sme sa venovali online obchod, mm, mm, banky, spotrebiteľské práva a tak ďalej. Máme tu naozaj veľmi dôležitý e, obsah, ako aj veľký potenciál, ktorý zahrnie táto smernica o službách. A ja naozaj som spomenul a spomeniem i tam, ako je veľmi potrebné zabezpečiť e, riadne implementovanie smernice o službách, aby sme zabezpečili raz. Ďakujem veľmi pekne. Pán komisár, teraz poprosím pána Kazu v rámci e, výboru pre spotrebiteľov. Ďakujem pekne, pán predseda. Počas tohto obdobia veľmi, veľmi vysokej miery nezamestnanosti vo viacerých členských štátoch je ešte dôležitejšie a kľúčovejšie, aby sme dokázali odomknúť plný potenciál spoločného trhu, tak aby sme podporili rast a vytvárali nové a lepšie pracovné miesta. Práve kvôli veľmi nepriaznivým ekonomickým podmienkam v mnohých členských štátoch Implementovanie takýchto zmien v vhodnom čase sa stáva kľúčovou výzvou vzdávam hold pani spravodajkyni za jej správu a naozaj veľmi rád poznamenávam, že niektoré aspekty tejto správy z pohľadu <coughs> výboru EMPO sa nachádzajú práve v tejto správe. Predovšetkým vítam ten dôraz ktorý bol pripísaný významu miestam eh, jednotného kontaktu alebo jednotným kontaktným miestam, ktoré majú naozaj veľký potenciál. Rovnako vítam aj odkaz na digitálny spoločný trh a vítam aj odkaz na oblasť plnej implementácie spomenutej smernice. Naozaj je tu veľký, sú tu veľké možnosti a máme veľkú, veľké možnosti bojovať proti nezamestnanosti, ak sa nám podarí dokončiť projekt digitálneho spoločného trhu. Na záver chcem povedať, že to je veľmi dobre vyvážený a úplný projekt správy, ktorý je naozaj veľmi veľkým prínosom. Ďakujem veľmi pekne, teraz sa vyjadria zástupcov jednotlivých politických skupín. V prvom rade vystúpi pani Gál Pelc v mene skupiny EPP. Nech sa páči, máte dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedník. Ja chcel by som poďakovať pani spravodajkyni Koraca Bild za predstavenie jej správy pretože e, služby sú veľmi dôležité a takisto sú východiskovým e, bodom pre e, budúce hospodárstvo. Myslím si, že ideme tým správnym smerom, keď chceme náš spoločný cieľ dosiahnuť a to konečne už otvoriť vnútorný spoločný trh pre služby v Európskej únii. Tiež musíme vidieť, že niektoré členské štáty majú rôzne predpisy, rôzne pomery a to je tiež veľmi citlivá oblasť a preto je veľmi dôležité, alebo chcela by som poukázať na to, čo už bolo povedané, že je potrebné eh, spoločne postupovať a chcela by som ešte pripomenúť, že je dôležité, aby analýzy a výsledky analýz, ktoré sa týkajú jednotlivých e, odporúčaní z členských štátov, ktoré sú špecifické pre členské štáty, aby sa toto všetko dalo nejakým spôsobom harmonizovať, pretože je cieľom napokon je práve z, odstrániť prekážky a bariéry pre e, poskytovateľov služieb. A pre mňa ako političku je tiež dôležité, aby naši voliči videli, že, sú, že tu funguje e, vnútorný voľný trh so službami a že je pre nich otvorený a že je k dispozícii všetkým. Chcela by som, aby tento vnútorný trh nepredstavoval prekážku, ale práve výzvu a príležitosť pre firmy. Chcela by som ešte poukázať na situáciu malých a stredných podnikov a na druhej strane by som chcela sa dotknúť dôležitej témy a to je harmonizácie e, platieb ako prioritu. Viem, že malé, už sa tu veľa povedalo o malých a stredných podnikoch, ale musíme nájsť možnosť, akým spôsobom podporíme vnútorný trh pre malé stredné podniky a ich účasť na vnútornom trhu v rámci služieb. A čo sa týka harmonizácie platieb, to je tiež veľmi citlivá téma. Je to taký e, inovatívny sektor a keď hľadáme inovatívne riešenia, tak musíme e, zabezpečiť aj rovnováhu inovatívne riešenia nesmú brániť, e, nesmú predstavovať pre, pre, prekažku pre občanov. Predsedajúca. Ďakujem teraz pani Rapti. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Dovolte aj mne poďakovať pani Koraca Bild za vynikajúcu prácu, ktorú investovala do tejto správy. V každom prípade je tu niekoľko bodov, ktoré by som chcela zdôrazniť. V prvom rade, e, veľmi dobre sa nám spolupracovalo a naozaj sme pracovali aj veľmi tvrdo na tom, aby sme dokázali nájsť spoločnú pôdu, akýsi spoločný kompromisný priestor. A do istej miery sa nám to aj podarilo. Na strane socialistov sme chceli e, napomôcť k tomu, aby sme dosiahli a naplnili štyri základné body začalo byť pomerne zrejme a jasné, že myšlienka 2,6% rastu v kontexte 5 e, rokov je vysoko ambicioznou, očakávaním a nejako to neberie do úvahy e, súčasné ekonomické a hospodárske prostredie. Po druhé, povedali sme, že naozaj je nevyhnutné, aby sme zabezpečili to, že táto smernica bude adekvátne implementovaná, najmä čo sa týka sociálnych služieb. Po tretie, potrebujeme brať do úvahy špecifické podmienky, ktoré, sa, ktoré zahrňajú každý jeden členský štát a s tým zároveň súvisí aj otázka národných reforiem to všetko je eh, v poriadku, ale je tu aj dôležitá téma pre socialistov a síce otázka ochrany e, sociálnych práv v tomto smere. Rovnako ako sa na to vlastne odkazuje aj zo strany komisára Barniera. Práve preto sme predložili špecifické pozmeňujúce návrhy na pléne. Konkrétne sú to pozmeňujúce návrhy číslo 2 a 5, ktoré špecificky odkazujú na jednotlivé klauzuly a zároveň aj na práva pracujúcich toto je pre nás červená línia pre našu pracovnú skupinu. Potom, ako sme si vypočuli, eh, alebo sme mali možnosť počúvať pána komisára Barnera, eh, pani Koraca Bild vzala späť tieto pozmeňujúce návrhy, pretože podľa jej názoru posilňujú tú myšlienku, ktorú práve predložil pán Kazas v mene eh, výboru pre, mm, pre zamestnanosť nebolo by to dobré len pre, nie je to dobré len pre parlament, ale je to dobré predovšetkým pre občanov Európy, zamestnancov v Európe. Mali by sme takýmto spôsobom ukázať ľudskú tvár spoločného trhu, ktorú potrebujeme dnes viac ako kedykoľvek v minulosti. Ďakujem veľmi pekne vám a ďalej hovorí pán Malcolm Harbour. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážená pani predsedajúca. Veľmi vítam túto správu. A ako povedal aj pán komisár Barnier, je to prvá v sérii správ, ktoré nás čakajú tento výbor, náš výbor vlastne predkladal tieto správy veľmi, veľmi vytrvalo tejto snemovne, aby sme zdôraznili, ako veľmi dôležité je toto hnutie tento vývoj smerom k tomu, aby sme eh, sektor spoločných služieb eh, dokázali presadiť. Ako to je kľúčovo spojené s tvorbou pracovných príležitostí a s rastom holisticky pre celé európske hospodárstvo. A práve v čase, keď sa zúfalo snažíme vytvárať nové pracovné príležitosti, je pomerne zrejme, že tento sektor, um, tento, tento nový sektor pracovných služieb naberá viac ľudí ako ktorýkoľvek iný sektor hospodárstva. A veľmi jednoznačne to uh, dokladujú aj ekonomické analýzy krízy už mnoho rokov. Okrem toho je zároveň veľmi jasné, že poskytovateľia služieb sami o sebe majú akýsi energizujúci účinok na jednotlivé e, ekonomiky a preto v mnohých oblastiach, kde potrebujeme viac expertízy, napríklad v oblasti počítačových systémov, marketingu, internetu, kde máme napríklad oblasť dizajnu a stavby a stavie budov, e, vytváranie nových služieb, to sú všetko oblasti, kde potrebujeme viac aktívnej e, hospodárskej súťaže. Bolo to naozaj veľmi zaujímavé, keď som mal možnosť viesť misiu nášho výboru do Grécka. To vás bude zaujímať, pani predsednička. My sme si vypočuli od odborov, aký, aký nedostatok hospodárskej súťaže je v gréckom hospodárstve. Ako veľmi to e, drží v pozadí, alebo ako, brzdí, ako to brzdí celé hospodárstvo. A rozmýšľali nad tým, ako sa s tým vysporiadať a služby boli na úplnom vrchole priorit. To je práve niečo, čo sa týka naozaj všetkých týchto aspektov. Potrebujeme naozaj zabezpečiť veľmi spravodlivú a efektívnu hospodárskú súťaž, ale v konečnom dôsledku je to predovšetkým o tom, aby sme dokázali tvoriť nové pracovné miesta a hospodárskú aktivitu, ktorú tak akútne potrebujeme. Ďakujem veľmi pekne, pán Harber. Ďalej vystúpi pán Ferreira v mene eh, skupiny GUNGL. Nech sa páči. Ďakujem, pán nie, predsedníčka. Je to už eh, stará história. Netrvá to niekoľko mesiacov, skonkretizovalo sa to už e, teraz v sektore služieb. Videli sme, že e, sektor služieb v niektorých periférnych oblastiach e, dokonca sa rozpadol. Ekonomické aktivity v rámci služieb sa nachádzajú v zlej situácii. Pritom si zoberme, že v podstate e, sektor služieb predstavuje viac ako 60 celkového HDP v rámci Európskej únie a spravodajkyňa nám to práve e, spomenula. Ide o monopoly, ktoré vychádzajú skoro vždy e, z nekalej konkurencie takisto aj z tohto kapitalistického systému. Ideme smerom k úplnej devalorizácie práce. Vidíme, ako pracovníci e, strácajú svoju kúpyschopnosť a na druhej strane ešte stále tu pretrvávajú prekážky. My si musíme pripomenúť, že je to práve kvôli smernici o službách, čo v roku 2006 sme tu mali veľké demonstrácie e, na území celej EÚ, ktoré vyústili v mnohé protesty. E, tu sa sme boli svedkami odmietnutia eh, otvorenia trhu v mnohých sektoroch členských štátov, ktoré cez verejné služby práve vykonávali svoje sociálne služby. Boli to demonstrácie, eh, s ktorými sa stretneme takisto aj v budúcnosti, ktorými budeme musieť čeliť. Pretože ak budeme chcieť čeliť eh, pádu týchto služieb, Uvedomme si, že teraz e, robíme všetko na úkor práva pracujúcich, ich schopnosti a tak ďalej. Ďakujem pekne, pani Ferreira, ale ak som dobre pochopila, e, boli tu problémy s tlmočením, ale myslím, že už je to napravené, táto situácia. Πολύ συγγεγραμμένους ομιλητές και ήθελα να δώσω το λόγο στη συνάδελφο Μάζε Κούκοβιτς. Για δύο λεπτά, παρακαλώ. In čestitke poročevalki kolegici Koraca. Pani Mazej Kukovič, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár. Vážený pán Barnier, v čase vysokej nezamestnanosti v Európe je naozaj veľmi ťažké propagovať väčšiu integráciu v oblasti služieb na spoločnom trhu. Aj táto celá téma si zasluhuje to, aby sme nachádzali efektívne riešenia, ktoré dokážeme pretaviť do právnych aktov, najmä tie, ktoré už v právnych aktoch aj sú, ale nie sú dostatočne rešpektované. Celkový posun na pohyb smerom k rastu nám dáva istú nádej. Dáva nám to nádej, že vďaka jednotnému trhu so službami bude menej konkurencie medzi nami samými, ale budeme efektívnejšie konkurovať krajinám ako je Brazília, Čína a India. Naozaj je tu veľmi veľa rôznych víziev aj v oblasti prístupu malých a stredných podnikov a aj v prístupe e, samostatne zárobkovo činných osôb na spoločný trh. Je to pomerne zrejme a jasné z pohľadu veľkých firiem, ale veľmi ťažko sa to naplňa z pohľadu malých firiem. Digitalizácia tiež vytvára akýsi vnútorný trh so službami, vzdialený trh so službami. Ale keď e, hovoríme napríklad o predaji falošných produktov, tak to tiež vytvára isté rizika, isté obavy e, ohľadom väčšej ochrany a efektívnejšej e, kontroly. Náš trh bude lepší a silnejší, ak budeme implementovať legislatívu a koherentné štandardy. Zjednodušené legislatívne štandardy vytvárajú dobré základy pre elektronické obchody, pre elektronické podnikanie a to je najmä, e, to je najmä benefit pre mladých, pre tú online generáciu. Starnutie populácie tiež otvára nové možnosti na spoločnom trhu najmä čo sa týka služieb v domácnostiach alebo služieb v domácnostiach na diálku. E, kým sa snažíme propagovať a argumentovať to, aby sme zachránili 27 miliónov nezamestnaných Európanov, kým sa snažíme pomôcť 5 e, miliónom nezamestnaných mladých ľudí, tak e, sektor vnútorných služieb je rozhodne jeden z najdôležitejších sektorov, na ktorý sa musíme pozrieť. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej má slovo pani Gebhardt. Ďakujem pekne, pani predsedajúca Pán komisár Barier, vy ste práve teraz povedali, že už e, bola pripravená celá séria z e, právnych aktov, ktoré sa dostali k Európskeho parlamentu, avšak v žiadnom z nich e, nebola tak negovaná, negovaný sociálny rozmer e, vnútorného trhu, ako je to v tomto prípade. Preto som bola dosť e, prekvapená aj za to, ako lobovali stupcovia výboru pre zamestnanosť. Žiaden z návrhov, ktorý tam bol schválený, nebol prijatý v rámci výboru IMCO pre vnútorný trh. Takže tu sa musí jasne urobiť byť oprava, korektúra. V článku 1 smernice o službách e, je povinnosť e, zabezpečiť aj tento sociálny rozmer. Takisto ako v Lisabonskej zmluve sme tiež e, zvoraznili, že to má byť sociálny vnútorný trh a nie nejaký liberálny vnútorný liberálny trh. A toto presne musí byť aj zohľadené v texte. A vážená pani predsedajúca, pokiaľ keď e, zajtra nedojde k žiadnej korektúre do hlasovania, tak naša politická skupina nebude schopná odsúhlasiť túto správu a budeme dokonca nútení hlasovať proti nej. Aj keď e, je pre nás e, v spoločnom niektorých veľmi dôležitý, aj keď je to práve to, na čom sme sa zhodli v rámci smernice o službách, ale pre nás sociálnych demokratov ne, my nemôžeme podporiť niečo, čo podporuje eh, liberalizmus. Predsedajúca, ďakujem. Budem pokračovať ďalej. Ja teraz mám slovo pánovi Weidenholcerovi, lebo pani Kastex nie je prítomná. Your mic, please. Entschuldigung. Es ist unbestritten, dass die Verwirklichung der Dienst Určite nie je, je nepochybné, že je veľmi dôležité, aby sa už uskutočnil aj takisto by sa dokončil aj vnútorný trh e, s službami, ale veľmi veľa e, vecí e, zrozkotalo. A sú, myslím si, že si, boli tu priveľké ideologické očakávania a neboli vzané do úvahy sociálne aspekty. V poslednom, eh, v poslednej v eh, legislatívnom období sme sa snažili v parlamente túto situáciu napraviť, ale my sme presvedčení, že ak sa má eh, rozvíjať vnútorný trh, tak sa, musí, sa nemôže rozvíjať takým spôsobom, že sa nebudú brať, brať ohľad na občanov a preto um, sa musí tomuto uh, prispôsobiť aj politika. Už um, I synádελφος Σεχναλόβα. Teraz zasleduje pani Sehnalova. Ďakujem za slovo, vážený pán... Ďakujem za slovo, vážený pán komisár, kolegovia a kolegyne. Je to veľmi dôležitá správa pani kolegyne Koraca Bredo, pokiaľ ide o uplatňovanie smernice o službách, kladie hlavný dôraz na pozitívne prínosy pre stimuláciu európskeho hospodárstva. Zvláštnu pozornosť venuje odstraňovaniu prekážok a takisto zniženia administratívnej záťaže a ja som takisto rada, že pán komisár dnes vo svojom príspevku hovoril o diskriminácii eh, spotrebiteľov na základe štátnej príslušnosti alebo miesta bydliska, pretože to sa v praxi naozaj deje. Aj to je jedna z vecí, ktoré podkapávajú dôveru európskych občanov v jednotný eh, vnútorný trh. Však menej dôležité, keď hovoríme o vnútornom trhu, je, nie tiež jeho sociálny rozmer, čiže aký má dopad na konkrétne dopady ľudí na kvalitu ich života, ku ktorej neodmysliteľne patrí aj dôstojné pracovné podmienky pre tých, ktorí tento trh vytvárajú. Či už ide o sociálnu ochranu, bezpečnosť, alebo či ide o ochranu zdravia pri práci. S tým absolútne súhlasím so svojimi kolegami, s pani Tieňovou spravodajkňou Rapty a takisto aj ďalší, ktorí o tom hovoria. Som naozaj rada, že som zajedno v tom aj s vami, pán komisár. Teraz budeme pokračovať spontánnou rozprávou. Najprv ide pani Maletič. Predsedávajúca, poštovaní. Pani predsedajúca, pán komisár. Chcela by som poďakovať spravodajkyni za túto vynikajúcu správu, ktorá posilňuje vnútorný trh so službami, pretože to je jedným z kľúčových, jednou z kľúčových stratégií v rámci stratégie EU 2020. A európsky rozpočet, ktorý má na starosti práve implementáciu tejto stratégie, je nástrojom, ktorý sa dá využiť v rámci lepšieho presadzovania v trhu, vnútorného trhu so službami a tiež by to mohlo byť použité v prospech odstraňovania administratívnych a iných bariér v prospech podpory služieb a stimulácie služieb. Preto je dôležité zjednodušiť administratívny postup pri poskytovaní služieb a vytvoriť naozajstnú spoluprácu medzi členskými štátmi. Sektor služieb pred predstavuje asi 70 HDP našich členských štátov a preto je kľúčové pod, je kľúčovým pre zamestnanosť a pre zabezpečenie príjmov. Okrem toho musíme zlepšiť vzájomné uznávenie kvalifikácií, pretože to by tiež mohlo prispieť e, slobode poskytovania služieb. A napokon dnes sme hovorili o bolestivej e, bolestivom probléme nezamestnanosti mladých v niektorých krajinách. Viac ako 25 mladých nemajú prácu. A jedným z riešení, ako aj navrhuje správa, je otvorenie um, ehm, služ, práve sektoru služieb. Takže mm, snažme sa to podporiť. Predsedajúca, pán Koferáty má teraz slovo. Koferáty. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. By som chcel priťahnuť vašu pozornosť k dvom témam. Poprvé, toto už bolo spomenuté vami. Pripomenuli ste, že pri aplikácii smernice o službách v mnohých krajinách zaostávajú v tejto eh, implementácii a ja si nemyslím, že je to len tak eh, ich eh, vina, pretože smernica bola premyslená ešte v období rastu a potom tá kríza, ktorá následne začala, zmenila tie materiálne ako aj objektívne podmienky pre jej aplikáciu migráciou. Myslím si, e, že nechcem e, teda e, povedať, že by sme mali sa vzdať tohto cieľa, ale mali by sme sa možno zamyslieť nad pozmenením, nad modifikáciou práve tých cieľov, ktoré sme si stanovili. A po druhé, ide o sociálny rozmer našej činnosti. Tá horizontálna klauzula alebo tá sociálna horizontálna klauzula je nevyhnutná nie len pre, túto, pre pracujúcich, ale takisto aj pre podniky je potrebné mať e, univerzálne pravidla pre tie podniky, ktoré sú e, privatizované, kde sú vlastne absolútne odstranené alebo eliminované tie základné e, práva pracujúcich. A práve teda táto dimenzia je veľmi dôležité. Je potrebné zabezpečiť jednotnosť tohto sociálneho rozmeru. Teraz pani Komi. Grazie, presidente. Mi... Ďakujem pekne, pani e, predsedníčka. Chcem e, poblahoželať pani Korca za túto vynikajúcu prácu. Ja som presvedčená o tom, že liberalizácie trhu so službami je bez pochyby veľmi dôležitá hybná páka preto, aby sme prekonali hospodárskú krízu. E, bolo to spomenuté aj je vzhľadom k tomu, že úplné implementovanie tejto smernice by mohla zabezpečiť až 2,6 rastu. Naozaj je potrebné, aby sme odstránili administratívne prekažky, pretože to je možné ináč to predstavuje veľké e, mm, negatíva hlavne pre stredné malé podniky. A treba takisto získať aj dôveru e, spotrebiteľov. E, pokiaľ ide aj o profesii, Ehm, na kvalifikácie. Toto je tiež veľmi dôležité odstrániť všetky pre, e, prekažky, pretože toto e, častokrát e, zabraňuje prístupu pre rôzne remesla a profesie k jednotlivým trhom. Je potrebné, aby táto smernica o službách bola napríklad presadená napríklad v kúpeľníctve a e, preto chcem vyzvať takisto aj komisára, aby navštívil našu krajinu, aby nám pomohol treba aj v odstranení tohto problému. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Morganti. Ďakujem pekne, pani predsednička. Tu sú práve spomenuté tie dôležité problémy, ktoré sú spojené s aplikáciou smernice služby v jednotlivých členských štátoch. Naozaj sú to niektoré sektory, niektoré kategórie pracujúcich, ktorí sa môžu ocitnúť nezamestnaní za určitý čas. Ja chcem spomenúť teraz napríklad pracujúcich v kúpeľnom priemysle alebo v turistickom e, priemysle v e, Taliansku, ktorí majú tieto prekažky v rámci poskytovania služieb tak ide aj o malé stredné podniky, ktoré sú častokrát rodinnými podnikami a ktoré sú zožraté takými nadnárodnými e, spoločnosťami, ktoré pôsobia v cestovnom ruhu a chu, pretože tieto zvyšujú naše náklady. E, ja si myslím, že toto by e, mohlo poskytnúť veľké benefity pre našich pracujúcich, ako aj pre naše spoločnosti, keď toto odstraníme. Preto je potrebné naozaj zabezpečiť aj presadzovanie kvalifikácií v uznávaní v jednotlivých členských štátov. My by sme chceli v Taliansku e, e, prezentovať naše kultúrne, takisto aj historické dedičstvo. E, keď toto bude zabezpečené, treba naozaj prísne dodržiavať tieto pravidla. Nie všetky členské štáty sú však tými, na ktoré, poukaz, na ktoré poukazujem. Naozaj je potrebné si uvedomiť, ktoré to dodržiavajú a ktoré nie. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja sa budem snažiť byť stručný. Najprv poďakujem všetkým zastupcom Európskeho parlamentu, ktoré sa jasne vyjadrili a úprimne vyjadrili, aby predstavili svoje rôznorodé stanoviska a ktoré eh, požiadali komisiu, a to je našou úlohou, a to sa budem snažiť urobiť, aby sme implementovali túto smernicu, len túto smernicu, úplne túto smernicu o službách, ktorú ste vy e, prijali za podmienok, ktoré boli naozaj rozumné, ktoré boli efektívne uplatniť, možné uplatniť. Pani Morgantini, e, ja sa budem snažiť e, toto urobiť, aj pokiaľ ide o otázku ktorá mi častokrát je kladená toto všetko je pokryté smernicou o službách. Parlament odsúhlasil ten text tak, ako to bolo a ja som naozaj poverený e, tým, aby som sa snažil presadiť ich implementáciu. Budem sa snažiť e, konštruktívne pracovať nechcem spochybňovať to, čo sme prijali. Naozaj sa budem snažiť podporiť aj turistické e, aktivity e, v spolupráci s talianskými úradmi. Pani Ferreira pripomenula tie obavy, e, pokiaľ ide o túto smernicu o službách, hlavne pokiaľ ide o to nebezpečenstvo dvoch eh, oslabenia tejto smernice zo strany členských štátov. Vy ste k tomu prispeli značnou mierou pred niekoľkými rokmi a našim cieľom bol napríklad zjednodušenie administratívnej záťaže. Všetky tieto sektory boli eh, pokryté. Parlament eh, to odhlasoval, ale ak je toto poskytované zo čo, strany členských štátov, tak naozaj je to vylúčené zo smernice o službách. Je to všetko prepojené so smernicou o verejnom záujme a vtedy sa tie, tá ustanovenie neaplikuje. E, bola to naozaj veľmi vážna diskusia. Častokrát ste spomínali ten sociálny rozmer ochranu pracujúcich. A chcem vám ešte raz povedať, že smernica, tak ako ju čítam, tak ako ju chápem, tak ako ju aplikujem, je myslím si, že veľmi jasná. A v tomto bude, nebude to mať žiaden dopad na práva zamestnaných, na pracujúcich nebude to ohradzovať ani uplatnenie spoločenských dohôd, ani e, kolektívneho hnutia. Takže ja vôbec neviem o tom, že by nejaký členský štát išiel mimo alebo za túto smernicu o službách, A v súčasnosti, pokiaľ ide o práva pracujúcich a národné parlamenty. Myslím si, že to odsúhlasili. Na národnej úrovni je veľmi dôležité, aby sme implementovali túto smernicu o službách, ktorá naozaj sa snaží chrániť práva pracujúcich. Pani predsednička, dámy a páni poslanci, e, chcem... Ach, chápem teda e, tú ten hlavný signál tejto veľmi dynamickej správy pani eh, Koraca Bild, že sa snažíme a chceme ísť až do cieľa, ktorý sme si stanovili v rámci tejto smernice o služba, využiť celý ten potenciál, pretože vieme, že naozaj je tu veľký potenciál rastu, v, pokiaľ ide o sektor služieb v rámci Európskej únie, aj keď ja si myslím, že Európa nemôže sa uspokojiť len s hospodárstvom alebo so sektorom služieb, eh, ktorá, ktorý by krýval iba eh, jednu časť eh, eh, priemyslu. Ale toto je zase iná otázka. My veľmi dobre vieme, aké je to dôležité v Európe, že musíme ísť až do cieľa, musíme sa snažiť úplne implementovať eh, túto smernicu, ale ja sa budem snažiť implementovať túto smernicu, avšak pritom musíme uplatňovať túto nulovú toleranciu, tak ako som to verejne už povedal viackrát a opätovne sa tak vyjadrujem nepochybujete o tom, že toto je moja línia a to zabezpečiť tento európsky projekt. Od začiatku nikdy som sa ho nevzdával, aj keď niekedy možno sme mali taký pocit, aspoň ja som to videl hlavne v oblasti finančných služieb, ide o líniu ekonomi- sociálnej ekonomiky, ktorá by bola spojená s konkurenciaschopným trhom. Toto sú veľmi dôležité štyri slova a nechcem si z nich vyberať dve alebo tri, ale všetky. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz si vypočujeme našu pani spravodajkyňu, pani Koráca Bild. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja skutočne vítam a oceňujem všetky pripomienky všetkých kolegov a tiež chápem, aká je situácia rôzna v členských štátoch a ako je táto otázka citlivá. Isté najlepšie, keď eh, zahrni, najlepšie zahrnúť eh, sociálny rozmer je zabezpečiť ľuďom prácu a najlepšie zabezpečiť sociálne práva je zabezpečiť, aby ľudia pomocou svojej práce mohli sa starať o svoje rodiny a svoje deti. Smernica o službách plne zahrňa, tak ako povedala pani Gebhardt, v článku 1 sociálny rozmer a sociálne práva. Lisabonská zmluva, ne, ne, tu nemusíme opakovať, e, všetci za ňou stojíme a musíme ju rešpektovať. Sú tu dve pozície. Jedna je pragmatická, tá, ktorú tak e, úžasne podporuje a presadzuje pán komisár Barnier. Takže pozrime sa na problém, pozrime sa, ako môžeme konkrétne pracovať s členskými štátmi, tak aby sme odstránili prekážky, aby sme zabezpečili eh, pracovné miesta a konkurencieschopnosť. Potom je tu ten druhý protipol, ktorý hovorí, tisíckrát opakujme to, čo už v textoch je, len preto, aby sme zase povedali, že sme za sociálne práva. Ja by som chcela vyzvať všetkých kolegov, aby ste sa naozaj chopili pochopili svoje zodpovednosti a je to pravda pani Gebhardt, že pracovali sme spoločne a som naozaj veľmi prekvapená, že v tej poslednej chvíli tu na pléne, keď sme už naozaj prijali x kompromisov, ktoré boli priateľné aj pre e, skupinu sociálnych demokratov a zelených a vy ste opäť prišli s tou otázkou sociálnych e, práv. Takže ja nechápem vaše správanie, vám vás aj vašich kolegov, aby sme spojili sily, aby sme sa sústredili na posolstvo pre členské štáty, že chceme v rámci politickej agendy v Európskej únii chceme mať ako prioritu odstraňovanie prekážok pre plne funkčný vnútorný trh pre služby v prospech konkurencieschopnosti, zamestnanosti, ekonomického rastu, tak prosím vás, nepokazte to a hlasujme zajtra v prospech plného presadenia vnútorného trhu so službami predsedajúca. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne e, všetkým, ktorí sa zúčastnili do diskusii. Diskusiu ukončujeme a budeme hlasovať o správe Koráca Build zajtra na poludne. Teraz sa dostávame k